E, wznawiam posiedzenie. Pro... Dámy a páni, otvárame naše zasadnutie. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii všetkým, dámy a páni. Chceli sme sa opýtať, že či máte nejaké pripomienky k tejto zápisnici. Nevidím nejaké pripomienky, takže v tom prípade považujem túto zápisnicu za prijatú. Program nášho zasadnutia zahrňa aj vyhlásenie komisie v nadväznosti na situáciu rómskeho obyvateľstva v Európe. Chcel by som